Dear colleagues, it is time to start also because we are going... Kolegovia, začneme. Máme totiž teraz na programe veľmi dôležitú tému. Ako viete, nemáme príliš veľa času k dispozícii na tento bod Najskôr by som chcel privítať pána komisára Andriu Kajtisa na schôdzi nášho výboru. Ako viete, Európska komisia včera schválila dlho očakávaný e, zoznam kritérií vlastnosti a vplyvy endokrinných disruptorov e, na výrobky e, ochrany flóry a fauny. Veľmi dlho sme čakali na tieto kritéria e, na dopady týchto disruptorov na ľudské a živočíšne zdravie, ako je celkovo na životné prostredie. A preto chcem o to viac e, oceniť ochotu pána komisára, až nám prišlo prezentovať návrh e, zoznamu týchto kritérií a tešíme sa na to, že sa dozvieme o podrobnostiach tohto návrhu, ako aj, že sa dozvieme o ďalších krokoch, ktoré komisia plánuje v tomto smere urobiť. Ďakujeme, pán komisár, že ste prišli. Nech sa páči, dávam vám slovo i hneď. Ďakujem. Pán predseda, vážení poslanci, minulý týždeň Európsky parlament schválil uznesenie, kde vyzýva Európsku komisiu, aby plnila svoje záväzky tým, že zverejní vedecké kritéria eh, na zadefinovanie endokrinných disruptorov. Ja som vám prislúbil viackrát, že E, vám poskytneme tieto kritéria ešte pred letnou prestávkou a týmto svoj prístup plním, respektíve splnil som ho už včera. Komisia predložila tieto vedecké kritéria e, na e, identifikáciu endokrinných disruptorov v kontexte ochrany rastlín a tiež biocidných výrobkov a s tým súvisiacej legislatívy. Ešte raz zdôrazňujeme, že ide o kontext týchto dvoch legislatívnych oblastí, jednak rastlinné výrobky a taktiež biocidné výrobky. Teší ma, že tieto vedecké kritéria založené na definícii VTO endokrinných disruptorov komisia zverejnila chemické látky, sa považujú za endokrinné disruptory, ak poprvé spôsobujú e, negatívne účinky, ak po druhé tieto účinky sú spôsobené endokrinným eh, vplyvom. Eh, akty v rámci komodológie, ktoré zverejnila komisia, zahrňajú nielen vedecké kritéria, ale aj konkrétne popisujú, ako tento proces identifikácie endokrinných disruptorov eh, by mal prebiehať. Je dôležité, aby táto identifikácia v plnej miere vychádzala z vedeckých dôkazov a poznatkov ktoré sú k dispozícii a aby prístup bol čo najvyváženejší. A tiež, aby sa uplatnil dostatočne robustný systém revízie. Tu musím zdôrazniť, že my sme zaujali umiernený prístup, žiadame o primeranú mieru vedeckých poznatkov, nie um, výlučnú mieru poznatkov. Teda v prípade pochybnosti budeme môcť eh, konať aj v rámci prevencie. Chceme tu vychádzať eh, práve z tejto zásady eh, preventívneho zásahu. Komisia tiež schválila oznámenie o endokrinných disruptoroch, kde poskytuje prehľad regulačných kontaktov, ako viete, viacero legislatívnych návrhov Európskej únie sa týka endokrinných disruptorov, týka sa to e, kozmetiky, ríč, e, kvality vody a tak ďalej. Toto oznámenie je spojené s podrobným hodnotením dopadov. Vieme, že e, rozhodnutie komisie vykonať a uzavrieť tento proces hodnotenia dopadov čili veľké kritike. A to aj vo vašom výbore z úst niektorých poslancov. Je to úplne v poriadku. Domnievam sa však, že tento proces bol dôležitý aby kolégium mohlo prijať informované rozhodnutie v tejto veľmi citlivej oblasti. Okrem toho, Európsky parlament a členské štáty budú mať aká tomu možnosť tiež využiť tieto výsledky v praxi. Keďže už očakávam vaše otázky, ešte raz musím zvorazniť, že rozhodnutie komisie vychádzalo z poznatkov vedy, nie z sociálno-ekonomických eh, eh, aspektov. Na webovej stránke sme eh, všetko zverejnili, aby sme zistili maximálnu transparentnosť legislatíva v oblasti biocidov a mm, mm, pesticídov v Únii je mm, jedna z najprísnejších, vychádza z pevných hodnotení a obsahuje veľmi prísne požiadavky na údaje do značnej miery e, vďačíme e, za to aj samotnému parlamentu. Látky sa schvaľujú iba na základe komplexného hodnotenia e, expertmi členských štátmi a expertnej ocenky zo strany EFSA alebo obdobnej agentúry, čo preukáže, že pri splnení podmienok využívania tejto látky nebudú pôsobiť nepriateľným spôsobom na zdravie ľudí alebo zvierat, prípadne na životné prostredie ustanovenie o endokrinných destruktoroch v súčasnej legislatívy sa zaviedli pred niekoľkými rokmi e, na základe predbežnej kritérií v čase, keď nebolo možné e, vedecky e, zdôvodniť kritéria endokrinných disruptorov. Diskusie o tejto otázke pokračovali počas uplynulých rokov, tak medzi vedcami, ale aj politikmi. Osobne som sa stretol, vypočul som si názory E, e, vedcov z, e, z viacerých disciplín, okrem iného, pretože každý smer má svoje vlastné výrezivo a logiku pri realizácii zložitých šetrení. Domnievam sa, že práve vďaka spoločnému úsiliu a otvorených diskusí sa podarilo dosiahnuť vedeckú zhodu prvýkrát na to podpísali 23 e, medzinárodne uznávaných e, vedcov a to bolo dosiahnuté v apríli tohto roku. A museli sme zohľadniť e, túto zhodu aj pri príprave predložených kritérií. Okrem toho, Navrhujeme aktualizovať e, jednu z výnimiek e, v súvislosti s e, výrokami na ochranu rastlín na základe vedeckých vedomostí. Mali by sme poskytovať výnimku na základe vedeckých poznatkov ohľadom informácií o pôsobení a rizikách Bol by som rád, keby komisia sa rozhodla o výnimke na základe všetkých existujúcich dôkazov. Samotné e, pôsobenie nestačí, aby sme mali jednoznačnú predstavu, nakoľko je tá, ktorá látka nebezpečná. Vážne pán predseda, ctení poslanci, ako viete, e, sa e, identifikovali ďalšie možnosti a preskúmali sme ich ako možnú cestu k hľadaniu kritérií. E, odzrkadľujú e, viaceré nadzory vedcov členských štátov a ostatných zainteresovaných. Niektorí považujú za, za dôležité e, pridať k definícii SZO aj potentnosť látky, to je miera schopnosti látky pôsobiť negatívne. Niektorí iní uprednostňujú kritéria, ktoré by zahrňali aj kategórie podľa toho, či sú alebo nie sú dôvody na naplnenie definícií SZO. Komisia eh, sa nerozhodla pre tieto možnosti. A to z nasledovných dôvodov. Poprvé, eh, vedecký konsenzus, ktorý som spomenul, naznačuje, že potentnosť látky by nemala byť súčasťou vedeckej identifikácie endokrinného disruptora. Potentnosť eh, by sa mala zohľadňovať pri hodnotení rizika toho, e, aké rizika sú spojené s endokrinnými disruptormi. Na základe vedeckých poznatkov nepovažili sme za vhodné použiť potentnosť ako kritérium identifikácie endokrinných e, disruptorov. Pokiaľ ide jednotlivé kategórie komisie, e, si nemyslí, že stanovenie rôznych e, kategórií možných endokrinných disruptorov by bolo užitočné pri definovaní toho, čo je endokrinný disruptor, pretože nám záleží eh, na zistení skutočných a nie potenciálnych endokrinných disruptorov. Navyše použitie takýchto kategórií v súvislosti s pesticídmi a biocídmi a ich úpravou by znižila právnu istotu či už z hľadiska regulačných orgánov alebo zainteresovaných subjektov. Chcel by som e, zdôrazniť v súvislosti s touto legislatívou, ktorú schválil parlament. Táto legislatíva neposkytuje nástroje pri riešení možných e, pravdepodobných alebo suspektných destruktorov. E, to by spôsobilo neistotu a e, zmetok a neposkytlo by žiadne prínosy z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. Pokiaľ ide o možnosť e, ponechania e, predbežných kritérií zakotvených v legislatíve biocidoch a pesticidoch, odmietli sme to ako nevhodné, vážený pán predseda, poslanci. E, predložené včera kritérie vychádzajú z definícií CZO, sú vedecky podložené, sú vhodné a dokážu zaručiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia e, e, s tým, aby sme mohli zachovať súčasnú úpravu o biocidoch a mm, výrobkoch na ochranu rastlín. Títo kritérie e, bude treba schváliť na základe použitia príslušných postupov. Delegovaný akt v oblasti biocidov e, bude predmetom diskusie expertov členských štátov a potom bude schválený komisiou. E, opatrenie v oblasti pesticídov bude predmetom diskusie a hlasovania stáleho výboru a jeden aj druhý akt potom e, sa podrobia kontroly v parlamente a v rade. A preto e, veľmi dôležitá bude vaša spolupráca a dúfam, že budem môcť rátať s vašou podporou, pretože schválenia týchto kritérií budú dôležitým krokom z hľadiska ochrany e, ľudského zdravia a životného prostredia. Takisto bude veľmi dôležité, aby chemická legislatíva Európskej únie e, e, e, e to tiež e, prebrala po schválení tento e, regulačný systém bude prvým e, na svete, e, ktorý bude mať kritérie na identifikáciu endokrinných disruptorov. Prosím vás, aby ste nám pomohli, aby sme išli príkladom v tejto dôležitej oblasti a EKF sa začnú okamžite analyzovať jednotlivé látky s tým, aby sme mohli začať uplatňovať nové kritéria, to bezodkladne. Potom, ako budú schválené. Ďakujem za pozornosť. Viem, že máte otázky. Chcel by som však upriamiť vašu pozornosť na veľmi dôležitú otázku, ktorá e, položil včera Pavel Poc. Pýtal sa, prečo navrhujeme kritérie, ktoré zohľadňujú iba ľudské zdravie to znamená, že iba niekoľko látok, ak vôbec, e, budú identifikované ako endokrinné disruptory a že to nie je v súlade s definíciou CZO. Dovolím si e, odstraniť určité nepochopenie. Navrhujeme kritéria e, pre ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. To je jednoznačne uvedené v oboch návrhoch. E, pokiaľ ide delegovaný akt pre biocidné výrobky, máme časť A venovanú ľudskému zdraviu a časť B pre mm, mm, iné organizmy, ktoré nie sú adresne oslovené. E, e, obdobný postup navrhujeme v prípade prípadov produktov na ochranu rastlín. Je veľmi dôležité zohľadňovať všetky existujúce vedecké informácie pre jednu a druhú oblasť hovoríme o biocidoch, o pesticidoch, v tom prípade máme na mysli životné prostredie, to je jednoznačné, ale prostredníctvom životného prostredia ovplyvňujeme aj ľudské zdravie, ale aj zdravie e, zvierat. E, Také tiež odznela otázka o kritériách, ktoré zohľadňujú iba e, známe účinky a preukázané účinky. To znamená tiež, že iba málo E, e, e, iba málo látok bude určených ako endokrinné disruptory. Znamená to, že je pre vás ob, ob, populácie Európy pokusné, predstavu pokusné zvieratá? Nie, nejde iba o známe účinky. My zohľadňujeme aj váhu nielen preukázaných e, dôkazov, ale existujúcich údajov. E, Zohradneme všetky vedecké poznatky, vrátanie štúdí na zvieratách, e, štúdí in vitro a vyhodnotené endokrinných disruptorov. Taktiež požadujeme, aby sa urobila analýza vedeckej literatúry vo všeobecnosti. Jednoznačne požadujeme, aby sa zvážilo relevantnosť E, dôkazov a pravdepodobnosť e, e, nepriaznivých účinkov s tým, aby sme zohľadnili aj prípadne nové vedecké poznatky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máme veľmi dlhý zoznam rečníkov. Okamžite odozdávam slovo predsedníkom politickým skupín, ale prosím vás, aby ste boli struční, nemáme veľa času. François Grostet v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda a vážny pán komisár. Ďakujeme vám, že ste prišli informovať nás. Môžem vám povedať, že jednak ste ma uistili, ale som aj znepokojená. Uistili ste ma preto, že ste zverejnili tieto kritériá, že sa venujú definícii endokrinných disruptorov a, a že sa držia kritérií VHO, e, čo samozrejme je dobrý základ, ale e, som znepokojená naďalej, pretože podľa mňa ešte stále je tu e, nedostatok v týchto kritériách e, endokrinných disruptorov, čo by mohlo skompromitovať cieľ legislatívy. Systém výnimiek vychádzajúci z vystavenia riziku, ak som to správne pochopila, keď čítam váš dokument, látka sa môže pomenovať ako endokrinný disruptor, ale môže podliehať výnimkám podľa naredenia o biocidoch e, s tým, že je riziko zanedbateľné. Teda, aj keď e, tento systém výnimiek nezohľadňuje koktejlový účinok, zdá sa, že je to v podstate spôsob, ako obísť možné riziko tým, e, že budeme vychádzať, aj keď to oficiálne nepovieme, z princípu znižovania rizika. Keď sa hovorí o zákaze endokrinných disruptorov, to by malo prebehnúť na skutočnom e, vyhodnotení rizika, tak ako to platí pri biocidoch, ale tým, že sa zavádza tento systém keď vychádzajú z analýzy rizika, domnievam sa, že je e, tu veľký problém. A preto od strany 5 e, už nehovoríte o systémoch a kategórií, ktorý podľa mňa bol užitočný. Na strane 6 nám tvrdíte, že je ťažké zadefinovať mieru, respektíve prahovú mieru vystaveniu tomto riziku, ale na to, aby bolo možné udeliť výnimku na základe zanedbateľného rizika, je tu problém. A na tejto istej strane sa uvádza, e, že kritéria rozdeľujete podľa e, miery e, účinku na endokrinný systém a tiež údajne je možné opätovne sa vrátiť k vyhodnoteniu Eh, rizikovosti danej látky. Isté, že je potrebný kompromis, eh, ale mám pocit, že sa nevenujete skutočne podstate veci, že sa tu snete vyhýbať eh, negatívnym rozhodnutiam a pritom vieme, že to má obrovský vplyv na zdravie našich občanov aj na životné prostredie ako také. Ďakujem veľmi pekne. Pavel Poc, menej skupiny SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem vám, pán komisár za to, že ste, e, ako ste slúbili, ešte pred prestávkou, letnou prestávkou predložili kritériem. Ďakujem za to, že ste nezahrnili do návrhu potentnosť a za to, že ste reagovali aj niektoré ďalšie výhrady, ktoré som vedel predtým k samotnému návrhu. Trošku som frustrovaný e, ohľadom e, predbežných kritérií. Napriek tomu, že ste povedali, že pripravujete predbežné kritérie pre ostatnú legislatívu, vy ste predložili namiesto horizontálne kritérií e, e, e, kritérii, ktoré by mali komplexne riešiť vrátanie kozmetiky, ale na strane 7 súhrnú komisie ma prekvapilo, že komisia sa snaží stanoviť kritérie, aby Ehm, ehm, sa vyhla e, rozhodne o regulovaní týchto látok. To ma prekvapilo, keď som e, práve pomyslel, že rozhodnutie o regulovaní e, disruptorov bolo našim zámerom a prekvapilo ma, že komisia nechce alebo nie je pripravená to využiť. Spomeniem dnes iba to, čo ma znepokojuje Spomínali ste mierne úpravy, e, znenia, ale podľa mňa ide o e, závažné zmeny v porovnaní e, so súčasným znení e, prílohy 2 e, naredne o e, e, e, výrobkov na ochranu rastlín. To je zmena e, z tých, ktoré môžu spôsobiť nepriaznivé účinky na tie, ktoré nespôsobujú. A že E, ide o látky, ktoré nie sú identifikované ako destruktory. Ďalšia vec, ktorá znepokojuje ma v návrhu komisie, je presun, e, e, presun od zanedbateľného pôsobenia do zanedbateľného riziku. To je posun od prístupu založeného na rizikách e, k prístupu založenému na hodnotenie rizik. Ako zdôvodňujete potom túto zmenu v porovnaní s tým, čo schválila Rada a parlament a do akej miery e, to zodpoveda právnemu mandátu komisie v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, ktorý zdôrazňuje, že komisie nie je oprávnená meniť e, regulačnú rovnováhu Eh, na základe mm, použitia právomoci eh, podľa článku 290 eh, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Neviem, do akej miery je tu súlad. A rád by som si vypočul váš názor ohľadom tejto veci. Ďalej, ak naozaj ste z nejakého dôvodu, i keď nechápem z akého dôvodu, ak ste sa rozhodli prejsť od E, e, nebezpečenstva k rizikám, ako to prispieje k e, zvýšeniu ochrany zdravia európskych občanov a spotrebiteľov pretože pokiaľ ide o karcinogénne látky, genotoxické látky, stále ponechali sme kategórie a prístup založený na nebezpečenstve. A v tomto návrhu ste v prípade endokrinných disruptorov to zmenili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Julie Gerling, ďakujem. Aj, e, pán predseda, ďakujem vám, pán komisár. Zrejme zistíte, že niektorých ste e, občas dokázali uspokojiť, ale niektoré veci e, nám pozdávajú, niektoré nie a je to vždy odlišné. Poviem vám, ako to vnímam ja. Veľmi vítam vaše definície v súlede s definíciami SZO, pretože to zaistuje E, e, e, súlad s medzinárodnými normami, čo je dôležité. isto vítam dôraz na príčin väzby. To je veľmi dôležitý prvok naozaj endokrinný disruptory e, musíme odlišovať od ostatných látok, ktoré prejavujú nejaký vplyv na endokrinný systém. Som rada, že ste sa rozhodli eh, nestanovovať kategóriu podozrivých endokrinných látok. To by nebolo užitočné z hľadiska regulácie. To by stále pôsobilo problém. Som rada, že endokrinné nepriame eh, účinky, ktoré eh, nie sú e, e, priamo e, prejavené s tým, aby sme sa sústredili na konkrétny problém. Som rada, že ste zdôraznili vedecké poznatky s tým, aby kritérie sa používali čo najobjektívnejšie a zistili vysokú mieru ochrany tam, kde je to najviac potrebné. To sú všetko pozitíva podľa mňa, ale mám ešte niekoľko výhrad. Som e, pomerne sklamaná s tým, že kritéria e, musia vychádzať z biologickej pravdepodobnosti a nie z jednoznačných dôkazov. E, vo vašej správe súhlasím s tým, keď hovoríte, že jednoznačné dôkazy to je zložitá vec z hľadiska preukázania, ale podľa mňa to neznamená, že by sme sa o to nemali snažiť. Biologická pravdepodobnosť O tom budeme tiež hovoriť eh, veľmi dlho v súvislosti s konkrétnymi látkami, takže to tiež nezjednodušuje našu úlohu. Viem, že existujú stále medzery eh, eh, v našich vedomostiach a postupne sa budú vyplňať. Takže zrejme treba zvážiť určité zmeny v ďalšej úprave. Pokiaľ ide o potentnosť, hovoríte o tom, že potentnosť by sme nemali zhľado, e, zohľadňovať pri identifikácii disruptorov a musíme e, zohľadňovať skutočné rizika spojené s disruptormi. Avšak e, legislatívny rámec sa považuje za kompletný a nemáme žiadne miesto pre hodnotenie rizik, iba v prípade výnimky Takže ja mám trošku uh, opačný názor než uh, pani Grostet. Myslím si, že takéto hodnotenie by mohlo byť súčasťou legislatívy. A výnimka už z podstate veci by mala byť výnimkou. A namiesto toho, aby sme sústavne uplatňovali hodnotenie rizik, uh, to budeme robiť iba vynimočne, ale viem predpovedať, že takýchto prípadov bude veľmi veľa a v podstate nás to poholtí E, e, a táto úprava bude zlá, pretože tam budú e, viaceré komplikácie v súvislosti s derogáciou hodnotením rizik. bolo by dobre, aby to bolo základom tohto legislatívneho návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Adzekamp. Dank u wel. Commissaris, vorige week heeft het Europees Parlement... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ehm, minulý týždeň Európsky parlament poskytol komisie ehm, možnosť splniť si svoju povinnosť v súvislosti s endokrinnými disruptormi. Vy ste dostali túto úlohu ešte v roku 2013, ehm, úlohu ochrany ľudí, zvierat a životného prostredia od pôsobenia endokrinných disruptorov. Vy ste zavedli kritéria založené na nebezpečenstve, ale s trojročným oneskorením. Teraz hovoríte o predbežných kritériách založených na hodnotení rizik. E, e, je realizované strašne veľa e, štúdií, expertných posúdení, ktoré dôka, poskytujú dôkaz, že dokonca aj nízke dávky endokrinných disruptorov ovplyvňujú ľudské zdravie, vrátanie zdravie nenarodených detí. To, čo uvádzate, vychádza z ekonomických kritérií, a takisto e, e, deformovaného výkladu definície CZO. To znamená, e, že ste obratili aj povinnosť v súvislosti dôkazným bremenom. E, toto všetko e, e, vyžaduje veľa pokusov na zvieratách, ale to je zbytočné, pretože vedecké štúdie už dokazujú, že aj nízke látky endokrinných disruptorov škodia zdraviu. Hráte nejaké hry s Európskym parlamentom a s našim zdravím a viete, že parlament s tým nebude zná súhlasiť Vážené dámy, vážne pani, e, nesmieme pristúpiť na túto hru. Európsky súdny dvor e, e, vyriekol verdikt proti komisii, aj my sa vedrili proti komisii. Myslím si, že je najvyšší čas, že neverí. Thank you very much. Passing out. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commission. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste nám ponúkli tieto vysvetlenia. Povedali ste, že je tam e, veľa nesprávnych e, spôsobov vnímania. Ja som e, sledoval tlačovú konferenciu včera, zaznelo tam naozaj veľa zásadných otázok z úst novinárov ohľadne testovania na zvieratách. Vy ste povedali, že to je technická otázka. Trikrát sa to spomenulo na vašej tlačovej konferencii, takže možno by pomohlo, keby ste prispeli, že toto sú veľmi politické otázky a nie technické. To by tiež pomohlo E, myslím, že máme veľa kritiky, ale dva zásadné problémy. Jeden sa týka obsahovej stránky, druhý toho, čo môžete robiť ako komisia, pokiaľ ide o legislatívu, e, takže k obsahu. To, čo robíte, je, že keď e, máme preukázať, čo je e, endokrinným disruptorom, vo vašom návrhu e, spomínate, že má ísť o známy efekt negatívnej povahy na ľudské zdravie, ľudské telo to je vedomé, vedomá, vedomé zúženie e, toho, čo je obvyklé v legislatíve. Ale áno, pretože v e, kategórii 1a chemickej legislatívy je aj kategórie 1b, kde vychádzame z predpokladaného vplyvu na základe toho, čo poznáme u zvierat a e, tam e, vy hovoríte, ak je to e, relevantné, ak je to dokázané, že je to relevantné pre ľudí. A toto je vlastne takéto vedomé zúženie. Vy spomínate stále vecov, takže ako na to reagujú vedci? Ide o naozaj globálnu, najväčšiu, najstaršiu organizáciu, e, globálnu zastupujúcu e, vedcov, ktorí hovoria, že regulačné kritéria Európskej komisie sú príliš e, prísne na to, aby umožnili efektívnu ochranu obyvateľstva pred endokrinnými disruptormi. Takáto je reakcia vedeckej komunity a vtedy si myslím, že komis, Európska komisia má problém v tom, ako podporuje ako, ako postupuje, takže e, myslím si, že v tomto naozaj máte problém a e, postupujete nesprávne v tejto otázke. Po druhé, k postupu komisia môže meniť existujúce nariadenie, prijaté nariadenie iba ak je tu technický alebo e, vedecký e, dôvod na to. Vy meníte za unless the exposure on humans unless the risk to eh, humans. Takže vy ste zmenili slovičko exposure na risk, takže vystavenie na riziko. Takto ste to zúžili. A to je politické rozhodnutie, nijako nesúvisí s vedeckými alebo eh, s technickými zmenami. Vymeníte existuje nariadenie z politických dôvodov a to nie je dovolené, to nie je akceptované. Uh, na takýto proces e, je potrebná e, e, proces spolu zákonodárny súhlas rady a parlamentu je na to potrebný. Takže my s týmto postupom nesúhlasíme a budeme proti nemu namietať. Ďakujem pekne, pani Dornano. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, pán komisár, za vaše vysvetlenia. V oznámení predseda komisie Juncker sa tešil z toho, že Európska únia je prvý regulačný systém vo svete, ktorý zadefinoval detské kritéria v legislatívnej oblasti, čo sa týka endokrinných disruptorov. Ale tak trošku sa zabudlo e, veľmi rýchlo na to, že táto definícia nasleduje po odsúdení e, komisie v e, rozsudku súdneho dvora z decembra 2015, že sa tieto kritériá nezverejnili v dostatočnom čase údajne tieto kritéria vychádzajú z VHO, to je dobrý základ. Isté, že um, čo sa týka pojmu významného vplyvu eh, a hraničnej hodnoty vystavenia týmto nebezpečným látkam, je to snaha veci presne zadefinovať. Ale výnimky e, hovoria o analýze rizika najmä o vystavení obyvateľstva riziku. Teda je potrebné e, vyhodnotiť riziko predtým, než akákoľvek regulácia bude prijatá vo veci obsahu. Teda e, zatiaľ sa musíme pripraviť na to, že opäť budeme musieť vyčkávať na to, aby sme sa dostatočne mohli chrániť pred týmito látkami. Definícia e, VHO pochádza z obdobia pred 14 rokov a predsa komisia potrebovala vypracovať dopadovú štúdiu, čo celý proces veľmi spomalilo a uspokojilo to e, najmä lobbystov. Komisia poverila EFSU, ale tiež Európsku agentúru pre chemické látky vyhodnotiť e, isté látky, ktoré sú podozrivé z toho, že by mohli byť endokrinnými disruptormi podľa kritérií, ktoré boli včera zverejnené. A pritom si pripomeňme, že EFSA dospela k záveru, že glyfosát pravdepodobne nie na rozdiel od postoja CIRK, ktorý E, závisí od VHO. Teda chcem sa vás opýtať na dve veci. Poprvé, na budúce, keď dôjde ku kontroverzii medzi EFSO a VHO, ktoré inštancie sa budete držať? To je prvá otázka. Ďalej druhá otázka. Ak je podľa vás možné v rámci prevencie E, konať, e, či členské štáty, ktoré budú opatrnejšie, či zakážu isté plátky, e, to budú môcť urobiť bez problémov a bez toho, aby čelili riziku, že budú obviňované z toho, že narúšajú fungovanie vnútorného trhu. Ďakujem pekne, pán Parňu. Vážny pán komisár. Chcel by som oceniť vašu prítomnosť na schôdzi. Žiaľ, mikrofon má dosť e, ďaleko od svojich ústrečník, preto ho až tak dobre nepočujeme. E, veľmi si ceníme, že máme možnosť diskutovať, e, um, aj keď táto diskusia prebieha 24 e, hodín po prezentácii kritérií. E, myslím, že je dôležité to zdôrazniť. Čo sa týka legislatívneho balíka, ktorý sa tu navrhuje, ten má mnoho prínosov, tie treba zdôrazniť. A tiež sú tu isté prvky, ktoré budeme musieť spoločne preskúmať, aby sme tento návrh vylepšili. Čo sa týka štyroch možných scenárov, e, ktoré sa popisujú vo vašom akčnom pláne, z 17. júna 2014. Vy ste si zvolili ten druhý variant, e, kde tvrdíte, že e, ten pozostáva z piatich pilierov podľa definície e, VHO a tiež bezpečnostných kritérií vedeckých postojov, najmä čo sa týka endokrinných disruptorov a pritom sa e, nezohľadňuje sila konkrétnych látok e, v rôznych sektoroch e, priemyslu. Ľutujeme však, že ste neboli ochotní zapracovať do tohto zoznamu kategorizáciu jednotlivých látok, či už ide o aktívne látky, ktoré narušajú systém Eh, alebo ehm, látky, ktoré sú podozrivé z toho, že by eh, mohli narúšať. To by bol veľmi významný pokrok eh, ehm, oproti minulosti podľa mnohých endokrinológov, pretože možné riziko niektoré látky sa nedá úplne vylúčiť a preto definícia, ktorú vy tu obhajujete, najmä v prípade variantu 2, znamená, že táto látka nebude môcť byť vylúčená a pretože sa nedá pozrieť a nevylúčiť jej negatívny vplyv. Teda 7. E, rázový program na roky 2013 až 2020 zahrňa horizontálne kritéria klasifikácie týchto endokrinných disruptorov. A iniciatívny balík, ktorý teraz predkladáte, e, by mal vplyv na všetku legislatívu, e, ktorá sa týka endokrinných disruptorov. Pripomeňme, že tak ako ste napokon zborozili aj vy, E, týka sa to pesticídov, kozmetiky, taktiež obalových materiálov, hračiek pre deti e, či aj zdravotníckých pomôcok. Teda vieme, že e, ste museli čeliť obrovskej opozícii, obrovskému tlaku aj v rámci kolegia komisie, aj zvonku. Je nám ľúto, že vaše stanovisko sa nedokázalo presadiť z oči voči iným komisárom, ktorým možno trošku viac záleží e, na ekonomickom dopade e, tejto klasifikácie, než e, na dopadoch na životné prostredie, na ľudské zdravie. Aj tu by sme vám však vedeli pomôcť pri preskúmaní tohto legislatívneho balíka, aby sme mohli zájsť ešte o niečo ďalej, tak ako ste si želi aj vy pôvodne v tejto klasifikácii dôkladnej klasifikácii látok, aby sme lepšie mohli zohľadniť dopady na životné prostredie aj na ľudské zdravie e, u týchto endokrinných disruptorov. Ďakujem. Miss Konečná. Ďakujem pekne, pani Konečná. Ďakujem a ja by som chcela poďakovať pánovi komisárovi, že si na nás urobil čas v tak krátkom čase, po tom, čo včera na tlačovej konferencii návrh predstavil. K tlačovej konferencii ešte by som sa rada vrátila. Pán komisár, vy ste včera tvrdili novinárom, že komisia použila druhý variant definície VHO ale to nie je pravda, pretože tento druhý variant neobsahuje požiadavku na jasne e, e, preukázaný negatívny vplyv na ľudské zdravie. Tým pádom sa jednoducho otáča princíp e, bežnej opatrnosti, ktorý veľa rokov bol významným prvkom európskej legislatívy a jedným z hlavných výdobytkov ochrany ľudského zdravia v Európskej únii. Jednoducho podľa vášho návrhu sa podľa nášho názoru e, e, prikláňte skôr k princípu hazardu a to nie je možné a porušuje to základné princípy riadnej legislatívy. Ja osobne som schopná pochopiť systém hodnotenia založený na síle a presvedčivosti e, vedeckých zistení, ale všetci vieme, ako to v súčasnej komisie a agentúrach chodí. Iba keď si zoberieme štúdiu EFSA hodnotenie glyfosátu, už od minulej jesene v rámci tohto výboru sa bezúspešne snažíme domáhať vedeckým štúdiam, na základe ktorých bol glyfosát posúdený. A vy nám tu tvrdíte, že pesticídy sa budú zakazovať iba keď sa e, preukáže ich jasná škodlivosť na ľudské zdravie. To by za súčasnej situácie znamenalo to, neznamenalo ani to, čo predpokladajú médiá, teda že e, e, zakážete 5 až 6 pesticídov. Jednoducho nemáme dôveru vo vaše agentúry, pretože následne sa vždy preukáže, že použité štúdie e, e, poskytujú sami výrobcovia, zainteresovaný priemysel a rovnakú chybu e, chceme urobiť v tomto prípade. A nám jednoducho vadí to, že tri roky ste de facto pripravovali návrh, ktorý neobsahuje presný súbor vedeckých kritérií, ktoré sú vhodné pre účel e, e, regulatórneho rozhodnutia. A e, mne zostáva nič iné, iba sa pýtať. Viem, že to nie je iba vaša vina, nechcem vás z toho viniť, lebo vy ste na komisii rok a pol, ale vaši úradníci alebo výsledok práce vašich úradníkov je to, že ste nám predložili niečo, čo e, sa domnievam, e, sa skoro dostane opäť na Európsky súd a my opäť budeme musieť riešiť ten istý problém, aký sme tu mali v predchádzajúcich troch rokoch. Musím povedať, že pre mňa je to sklamanie. Thank you very much, Ms. Uh, Schaldemose. Ďakujem pani Šaldemose. Um, Ďakujem. E, veľa tu toho už e, zaznelo, preto sa budem snažiť e, skôr položiť úplne konkrétne otázky. To, čo povedala komisia, tam ide hlavne o pesticídy a biocídy, ale ide aj o to, že tieto táto kategorizácia e, má platiť aj horizontálne pre iné látky, kedy môžu očakávať spotrebitelia, že pravidlá pre endokrínne disruptory napríklad e, e, budú platiť aj pre látky, ktoré sú v kontakte s potravinami a iné látky, kedy sa to všetko upraví, aby spotrebitelia sa mohli cítiť bezpečnejšie kedy spotrebitelia môžu očakávať naozajstný rozdiel. No a potom k tej otázke, či to musí byť eh, dokázané alebo nedokázané, že nejaká látka eh, eh, je endokrine poškozujúca. Dánsky vedci na základe určitých pokusov na zvierat sa dopracovali ku presným kritériám, ktoré mm, platia aj pre ľudí látky z flóru, ktoré sú v kontakte s potravinami, napríklad e, majú takýto vplyv a mali by sme sa snažiť to upraviť. Koľko e, e takýchto e, látok obsahujúcich flór môže viesť k, napríklad k spontánnym potratom? Čo k tomu patrí? Čo treba urobiť, aby bolo možné to vyšetriť? nedalo sa skonštatovať, aké eh, je konkrétne množstvo, ktoré už ohrozuje ľudí. No ale toto sú všetko aspekty, eh, na ktoré sa treba pozrieť eh, podrobnejšie. Ďakujem. Slovo má pán Stes. Ďakujem pekne za e, tento dialog s vami, pán komisár. Pripájam sa k tomu, čo povedal pán Eichhout a ostatní kolegovia, ale chcel by som zdôrazniť aj pár pozitívnych vecí. E, Myslím, e, že e, to neprekvapuje, čo tu zaznelo, pretože už v roku 2013 sme viedli rozpravu tu v parlamente e, na túto tému. A socioekonomické kritériá napríklad nespomínate, ale aj to je niečo, čo neprekvapuje. Európsky parlament už mal vždy takúto pozíciu a nariadenie z decembra 2015 e, vás zavezuje, takže nie je tu možný postup, to chápem. No a e, spomenulo sa tu toto združenie, táto skupina naozaj e, vecov na najvyššej úrovni. Tí boli veľmi sklamaní, povedali, že kritéria, ktoré navrhujete, nepovedú k tomu, aby sa dala zabezpečiť skutočná ochrana zdravia ľudí a zvierat a že kritériá napokon e, majú zabezpečiť iba nižšiu mieru regulácie týchto látok. Okrem toho vieme, že e, sú tu aj eko, ekonomické náklady e, spojené s pôsobením e, endokrinných disruptorov na zdravie. Takže z tých jednotlivých alternatív 1, 2, 3, 4 e, pokiaľ viem, e, bolo tu nejaké hodnotenie, koľko endokrinných e, disruptorov e, sa tu má pokryť. Takže vy teraz príjete s nejakou alternatívou. Hovoríte, že je to vlastne jedna z alternatív VHO, ale v zásade je to zmena oproti VHO. Nie je to to isté. No a vychádzate vlastne e, teraz už teraz z iného princípu, vychádzajúceho z rizik a nie e, z princípu prevencie. Takže čo je v skutočnosti váš princíp, e, podľa ktorého konáte? Povedie to teraz k tomu, že endokrinné disruptory, koľko z nich teraz napokon bude spadať pod vašu definíciu? Viete to alebo viete to zistiť? No a potom druhá vec, e, e, podporujem vás aj Kauta v tom, e, že skutočnosť, že teraz ste zmenili znenie textu, to naozaj nie je v súlade s princípmi zákonodárstva. Zašli ste nad rámec vašich právomocí, to nie je možné, tu je potrebný postup spolu zákonodárstva. Ako reagujete na túto výtku? Ďakujem pekne teraz pán Kaputo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli sem len 24 hodín eh, po eh, tlačovke. a je dobré, že sa o tomto e, rozprávame pred letom. Trošku ma naplňa e, obavami to rozhodnutie e, zo včerajška. Komisia nie len, že navrhuje veľmi reštriktívnu definíciu toho, čo predstavuje endokrinný disruptor, ale takisto stanovuje veľmi rozsiahle výnimky. Hovoríte, že postupujete podľa definície VHO E, teda jej alternatívy číslo 2. Avšak sú tu rozdiely. Komisia zdôrazňuje e, potrebu preukázať, že je tu e, nejaké kauzálne prepojenie, že je tu jasné, jasný negatívny vplyv na ľudské zdravia zo strany určitej chemickej látky. A teraz sú potrebné veľmi silné vedecké dôkazy a myslím, predstavujem si, že to nie je až také jednoduché, je to veľmi ťažké. Ale Eh, definícia VHO je eh, odlišná. Endokrinný disruptor je podľa nich látka, ktorá mení eh, fungovanie endokrinného systému. Podľa odhadov komisie počet látok, ktoré pravdepodobne e, budú zakázané na základe vedeckých e, princípov, e, sa obmedzuje na iba 26, ale posledná správa na túto tému z roku 2012 VHO ich spomína približne 800. Takže niečo tu nesedí. A vytvárajú tu pochybnosti minimálne pre mňa a nie len pre mňa, Eh, pokiaľ ide teda o vaše uistenie o eh, efektívnosti eh, kritérií. No a potom je tu naozaj aj rozdiel oproti platnej legislatívy EÚ, kde jednotlivé disruptory boli doteraz označované za látky, ktoré možno majú negatívny vplyv na endokrinný systém a teda zahrňalo to aj látky, ktoré majú potenciálne riziko, poten, sú potenciálnou hrozbou. Takže boli tam možnosti, e, sú tam takisto aj možnosti pre udelovanie výnimiek, a to veľmi obsiahle. No a e, lobby, e, pesticidné lobby e, teda včera jasali. Bude to pre nich jednoduché. A obávam sa, že ste jednoducho podľahli ich tlaku. Predstavme si len, čo sa udeje s glyfosádom. Pán eh, eh, komisár, eh, chceme, aby Európa bola naozaj pionierom v tomto sektore. Ale nemyslíte si, pán komisár, že by ste zjednodušili našu úlohu, keby ste včera boli ambicioznejší a vychádzali by ste e, z princípu e, predbežnej e, opatrnosti a ochrany ľudského zdravia a tým by ste menej vychádzali v ústrety čisto finančným záujmom. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Slovo máte teraz vy pre odpovede. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, som naozaj veľmi rád, Ukazuje to, že sa nachádzame na správnej ceste. Niektorým sa nepáči jedna vec, iným ďalšia. A chcem ešte e, zareagovať na jednu e, vec. vec pani Hazekamp povedala, prosím, nezahrávajte si s ľudským zdravím. Ja nie som doktor Mengele, som doktor z eh, Andrukaitis. Nikdy sa nezahrávam, nikdy som sa nezahrával s ľudským eh, zdravím. Prosím, takéto argumenty nepoužívajte. Pretože eh, potom nemôžeme naozaj viesť takéto morálne diskusie. Ja nie som, opakujem to ešte raz, doktor Mengele. Áno, som lekár, áno, viem, aké je ťažké E, zabrať takýmito klinickými diagnózami, takýmto diferencovaním. Vy e, e, spomínate spoločnosť pre endokrinné disruptory. Ja spomínam vyjadrenia vedcov, Oni majú svoj názor, dobre, ja ho rešpektujem, ale toxikologická spoločnosť má zase iný názor. Ja to tiež rešpektujem. E, spomínate tu určité témy, samozrejme e, veľmi dobre vieme. E, právne prostredie nie je mojim nebol mojim, mojou predchádzajúcou prácou. Parlament a rada rozhodli o, o odlišných prístupoch v minulosti. Nie všetci Eh, navrhujú sa tu rôzne eh, postupy. A pokiaľ ide o eh, manažment rizik, Európska komisia a Európsky parlament sú obe inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za manažment rizik. To nie je žiadna hra medzi nami. Toto musíme Vykonávať spoločne. Máme totiž to tri úrovne manažmentu rizik v európskej úrovni, Európsky parlament, Európska komisia a členské štáty. Takže musíme e, zaujať teda holistický prístup v tejto oblasti a rozmýšľať nad tým, ako e, sa e, hýbať dopredu spoločne. Nielen hrať tu také hry, viete, jedni veci povedia to, iní ono. Takže vyhlásenia e, e, hovoria, že zdroje neistoty e, tu dnes existujú medzi jednotlivými vedcami. Je veľmi zložité rekonštruovať vystavenie. Ešte stále sa diskutuje o tom, čo je nízka, vysoká dávka. Konsenzus o týchto témach pravdepodobne nevyvstane v blízkej budúcnosti. Toto je vedecké e, e, vyjadrenie, to ste nepovedali ani vy, ani ale 23 prominentných európskych vedcov vyprodukovalo toto vyhlásenie. Prosím, e, načúvajte aj tomuto, pretože my tu naozaj potrebujeme zaujať spoločný prístup. Samozrejme, všetci vieme, že určité neistoty existujú tu v tejto zložitej téme. Veľmi dobre viete, že máme rozdielne vnímanie nie len e, v otázke e, identifikácie rizika. Existuje mnoho rôznych metód, postupov, nástrojov, ktoré sa využívajú. Je to veľmi zložitá záležitosť, ale začal by som S otázkou pani Grostet, ktorá sa pýtala na prístup založený na riziku, ktorý sa vzťahuje na pesticídy a, a nariadenie o biocidoch. To sa nejako nezmenilo. Podľa tých dvoch nariadení, ak látka sa identifikuje ako endokrinný disruptor, bude zakázaná. Iba ak by sa uplatnili prísne výnimky, mnoho vedcov potvrdzuje, že je potrebné e, vziať do úvahy všetky vedecké zistenia. E, mieru vystavenia a taktiež mieru skutočného reálneho rizika vrátane aspektov e, potencie, ale vystavenie samotné nestačí. Musíme e, získať prehľad o skutočnom a celom riziku. Preto komisia chce zvážiť tieto možnosti, aby aktualizovala výnimky, ktoré sa ťahujú na pesticídy, aby komisia potom mohla prijať plne informované rozhodnutie, keď sa rozhodne uplatniť možnosť udelenia výnimky. Uh. I have said that 20 renowned scientists Vyjadril som sa, že 20 e, renomovaných vedcov podpísalo tvrdenie o tom, že potencia by nemala byť súčasťou e, vedeckých e, kritérií určovania endokrinných disruptorov. Tiež sa tu hovoríš na to, aby sa vyhodnotilo riziko endokrinných disruptorov prvky ako napríklad dávka vystavenia alebo tiež odložka vystavenia, to sa musí tiež vziať do úvahy. Musíme teda vziať do úvahy celý kontext. Ďalej, kategórie predpokladaných disruptorov nejako nepomôžu zadefinovať, čo presne je endokrinný disruptor. Pretože možno neznamená, že je. Z teda pohľadu regulátora musíme e, konať okamžite e, a brať do úvahy skutočné kategórie. Kategorizácia nejako ne zvýši ochranu životného prostredia a zdravia, iba aby vytvorila šedú zónu bez eh, právnej istoty pre eh, regulačné orgány a tiež všetkých aktérov, pretože nebudú existovať žiadne regulačné dôsledky, ktoré sa budú stiahovať na kategórie disruptorov v legislatíve o pesticidoch a biocidoch. Môj mandát spočíva v tom, aby sme vychádzali z pesticídov a biocídov. Niektoré ste spomenuli horizontálne otázky. Úprimne povedané, všetci máme predsa problémy s tým, ako sa posunúť ďalej. Máme nariadenie REACH, máme e, legislatívu kozmetike, o materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, smernica o vode. Je tu mnoho rôznych aspektov, ako to teda posunúť ďalej. To nie je len e, otázka na dnes. Dnešná otázka znie popísať kritéria endokrinných disruptorov a potom sa pozrieť na to, ako sa postaviť biocidom, pesticídom a k príslušným nariadeniam. Toto je výlučne môj právny mandát v tejto chvíli. Ak sa však ukážu ďalšie možnosti postupu, dobre, budeme o tom hovoriť. Nikto nie je proti. Pre mňa je dosť zvláštne ak legislatíva o pesticidoch a biocidoch e, sa ukáže, že ide o endokrinné disruptory, je potrebné ich zakázať. Avšak ak ide o materiály, ktoré sú v kontakte s potravinami, tam sa uplatní výnimka. Neviem teda, čo sa uprednostní, aké kritérium a moja úloha dnes je predložiť kritéria vychádzajúc z môjho mandátu, ktorý vyplýva za nariadenie o pesticidoch a biocidoch. A tiež smernice o ochrane rastlín. Isté, že môžeme diskutovať o tom, ako sa bude pokračovať, ale zatiaľ nie. Keď hovoríme o tom, čo spomenul Bart, zatiaľ sa nepodarilo pomenovať konkrétne látky, ktoré by mali v eh, vlastnosti endokrinných disruptorov. Bolo spomedzi 347 látok, ktoré boli preskúmané eh, v rámci konsultácií 25 chemických látok eh, bolo označených za endokrinné disruptory 25. To nie je výsledkom plného hodnotenia, ale dáva prehľad pomernosti a pomerného výskytu týchto látok, čo musíme ďalej vyhodnotiť. A tiež musíme požiadať EFSU, aby sa okamžite držala tejto situácie. Nikto však nevie, aká bude situácia v budúcnosti. Musíme vychádzať z princípu prevencie, keď hovoríme o biologických možnostiach a taktiež náklonnosti, náchylnosti. E, toto nás nabáda k tomu, aby sme uplatňovali princíp prevencie a opatrnosti a aby sme sa postavili v tejto situácii s otvorenými očami. Buzz Eichhout sa pýtal na testovanie na zvieratách. Hodnotenie chemikálií, e, čo sa týka vlastností pripomínajúcich endokrín disruptory, to sa musí opierať o relevantné toxologické údaje. Tieto údaje v súčasnosti najmä pochádzajú z príslušných eh, štúdií. O zvieratách už teraz prebieha príslušná analytická činnosť eh, aj je v USA, príslušnej agentúre a tiež sa tým podporuje snaha prejsť eh, od testovania na zvieratách k prediktívnemu prístupu v prípade screeningu chemických látok. No a na záver, poprvýkrát zavádzame do regulačného kontextu takýto zoznam kritérií. Týmto prispiejeme k tomu, aby sa zvýšila miera ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v oblasti biocidov a pesticidov. Keďže budeme mať jasné kritéria vychádzajúce z aktuálneho vedeckého prístupu. Doposiaľ sa prejavili iba negatívne dopady, teda respektíve iba tie sa brali do úvahy pri legislatívnom procese. Vďaka tomu budeme môcť prijať rozumné rozhodnutia a zakazovať látky iba v prípade skutočných obav. Podľa mňa táto diskusia bola veľmi plodná. Ešte raz eh, si podrobne pozriem vaše otázky, vrátim sa k týmto témam neskôr. Eh, proces diskusie teda nadalej eh, pokračuje ja som s dnešným stretnutím spokojný. Ukazuje to, že niektorým sa nepozdáva to, či ono, iným zase niečo iné. Znamená to, že rozhodnutie, ktoré sme prijali, bolo správne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. It's political also. It's political. I am, I am not in, in Green Party. I am in... in... Pán komisár hovorí bez mikrofónu. Áno, rozhodnutie to bolo politické. Ja nie som súčasťou e, politickej strany zelených. Sme tu všetca, predsa z rôznych politických rodín. Kolegovia, týmto končíme diskusiu na túto tému. Ďakujeme pánovi komisárovi za to, že prišiel a za to, že nám poskytol niektoré odpovede možno nie e, všetky, ktoré sme očakávali, ale ešte bude priestor na diskusie o budúcnosti. A tiež e, máme možnosť e, namietať, ak nie sme spokojní s návrhom komisie. Ďakujeme, pán komisár, a budeme naďalej v kontakte. Okay, dear colleagues. Kolegovia, máme už e, meškanie. I hneď e, však prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. A síce ide o kľúčové ciele 17. konferencie zmluvných strán dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi a voľne žijúcich živočíchov a rastlín CITES. Ide o návrh uznesenia. Začnem tým, že Dávam eh, slovo spoluspravodajcom. Najskôr menej EPP dostáva slovo pán Norbert Lins. Ďakujem pekne a vážený pán predseda. Ide tu o dohovor CITES, dohodu o ochrane ohrozených druhov. Je to najrozsahlejšia dohoda na ochranu eh, ohrozených eh, živočíchov rastlín v celosvetovom meradle. Týmto sa budú e, podporovať legálne e, formy obchodu a nelegálne formy obchodu, ako napríklad e, rečníky prerušení. Kolegovia, ak sa chcete rozprávať ešte o predchádzajúcej téme, možno by bolo vhodnejšie, keby ste opustili sálu. Teraz pokračujeme v schôdzi a vraciam opäť slovo pánovi Linsovi. Ďakujem. Každoročne sa organizuje konferencia, pardon, každé tri roky sa organizuje konferencia a tento rok e, táto konferencia a prebehne v septembri v Johannesburgu. Hovoríme o nej preto, e, že Európska únia v roku 2015 e, sa stala súčasťou dohovoru CITES a teda tento rok sa poprvýkrát e, zúčastní tejto konferencie ako plnoprávny člen e, nezákonný obchod ohrozených, e, s ohrozenými živočíchmi a rastlinami je jedným z najvážnejších problémov medzinárodného obchodu a preto je potrebné otvoriť oči a postupovať spoločne mnoho úsilia proti takémuto obchodu s ohroženými živočíchmi a rastlinami sa obracia skôr na dopyt a Európa pritom je e, v tranzitnej zóne veľmi významnou oblasťou. Na prepravu som e, vďačný, že komisia vo februári zverejnila akčný plán na túto tému. K tomu sa e, vyjadríme aj prostredstvom iniciatívnej spravodlivosti iniciatív v výbore ENVY. Tento akčný plán objav obsahuje aj potrebné kapitoly na posilnenie globálneho partnerstva. Okrem tohto akčného plánu chcem oceniť aj kroky komisie v oblasti ak blížate sa konferencie o dohovore CITES. To, čo počúvame z rady, e, nás tiež teší. Na budúci týždeň v pondelok očakávame závery rady na e, tému zločinov v prípade voľne žijúcich živočíchov a rastlín aj aktuálne predsedníctvo, aj blížiace sa predsedníctvo Slovenska je v tomto smere veľmi aktívne. Naše otázky komisiu a radu sme si zosúladili z hľadiska stanovenia cieľov tejto konferencie a tiež akú stratégiu komisia dodržiava pri týchto cieľoch teraz, eh, čo sa týka návrhu uznesenia. Máme konkrétne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na konferenciu v Johannesburgu. V tejto chvíli v návrhu uznesenia nie je odstavec eh, o trofejách, teda polovanie s cieľom získať trofeje. Myslím si, že e, udržateľné polovanie s cieľom získať trofeje e, má aj svoje výhody v prípade, že je e, vykonávané udržateľným spôsobom a celkom iste sa k tomu kolegovia ešte vyjadria aj prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. Chcem oceniť návrhy komisie, najmä na tému korupcie v prípade polovania silom získavania a trofej a taktiež e, v prípade druhov, ktoré potrebujú ochranu. Najmä v prípade polovania na voľne žijúce e, živočíchy je to dôležitý prístup, ale tiež v boji proti kriminalite organizovaný zločin totiž E, sa financuje práve z takýchto zdrojov a tým sa e, odníma príslušnému miestnemu obyvateľstvu mm, legitímny zdroj príjmu. E, s týmto súvisí aj korupcia vo všetkých fázach reťazca a preto je potrebná medzinárodná spolupráca v trestnoprávnych konaniach pri týchto zločinoch. Preto chceme podporovať policajnú spoluprácu, spoluprácu orgánov činných trestnom konaní a tiež bude potrebné zapojiť do tohto procesu Europol, Interpol, Eurojust a, a tiež iné medzinárodné organizácie Európska únia a členské štáty v tomto smere môžu poskytnúť pozitívny príklad. V návrhu uznesenia tiež nie je spomenuté, ako sa to má prejaviť pri ochrane konkrétnych ohrozených druhov. V Johannesburgu by som bol rád, keby sme sa teda príprave konferencie v Johannesburgu venovali konkrétnym druhom, keby sme sa mohli dohodnúť so spravodajcami napríklad africký lev, africký slon, biely nosorožec. Signál senden könnten. Vielen Dank und ich entschuldige... Niektoré druhy platov a živelníkov. Ďakujem kolegom za spoluprácu a teším sa na ďalší konštruktívny prístup spolu s nimi. Thank you very much, uh, Pavel Poc for VSND. Thank you, Chair. Uh... Pavel Poc ako ďalší. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať uh, kolegovi Linsovi. Chcel by som doplniť, že spolupráca medzi spoluspravodajcami prebieha naozaj veľmi dobre. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu, a všetkým expertom za to, že nám sprístupnili všetky potrebné dokumenty, materiály. Čo sa týka návrhov Európskej únie členských štátov, myslím, že e, tieto sú e, dobré a taktiež podporujú e, záväzky a vysokú úroveň cieľov, ktorú sme si stanovili. Návrh uznesenia sú už v dispozícii. Zatiaľ sa nepripúšťa môžu prekladať pozmeňujúce návrhy k prílohám Mm, čo sa týka konkrétnych druhov, toto predložíme v pozmeňovacích návrhoch spolu s ostatnými spoluspravodajcami a bude sa to prejednávať ešte dnes na technickom odbornom stretnutí. Čo sa týka e, polovania silom získavania trofejí, viem, že to je dosť sporná téma. Som presvedčený, že sa to musí uviezť. Ja tiež k tomu predložím pozmeňovací návrh, aby sa to pokrylo. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Omarží, ďakujem, pán predseda. A ja e, sa chcem poďakovať spoluspravodajcom a chcem zdôrazniť, že spolupráca naozaj prebieha vynikajúco e, v snahe e, dopracovať sa k tomuto spoločnému uzneseniu, ktoré má sformulovať podľa mňa dosť ambiciózny postoj blížiacej sa, v rámci blížiacej sa konferencie signatárskych strán musíme zohľadniť aj príkladnú úlohu Európskej únie, ktorú musí zohrávať a tiež je dôležité poukazovať na aspekte ochrany biodiverzity. Myslím, že Európska únia v otázkach klimatických zmien už preukázala veľký leadership a takto by to malo byť aj v tomto prípade. Čo sa týka trofejí, Predložíme isté, že pozmeňovacie návrhy v tomto smere, aby sme odsúdili niečo, čo ja považujem ehm, za odsúdenia hodné. Ehm, myslím, že by sme na to mali poukázať a podľa mňa je to tiež pozostatok z koloniálneho obdobia. Ehm, predovšetkým si však myslím, že by sme sa mali venovať lepšiemu vyváženiu e, medzi e, ochranou ohrozených druhov živočíchov a taktiež e, zachovaniu možnosti voľného šírenia. Teda rozhodne to nie je chválihodný postup. Európska únia v tomto smere má veľké právomoci, pretože sme jednak veľmi významným tranzitným trhom a nemôžeme byť mimo hry, nemôžeme sa nevyjadrovať k tejto téme a tiež k cieľom, ktoré by sa mali v tomto smere plniť. Ďakujem pekne. Pán Taylor, ďakujem, pán predseda. Ja za skupinu zelených môžem povedať, že sme spokojní s týmto návrhom uznesenia. Taktiež nás teší harmonický prístup tieňových spravodajcov. Zdá sa, že sa všetci zhodneme nie len na tom, že je nevyhnutné uznať význam blížiacej sa konferencie CITES e, z hľadiska ochrany ohrozených druhov e, v celosvetovom meradle, ale tiež, že Európska únia môže veľmi e, cenne prispieť k presadzovaniu zlepšenej transparentnosti v rozhodovacom procese a tiež sa tým môže zintenzívniť boj proti rozšírenej korupcii, ktorá sa objavuje v tomto sektore obchodu. DG pre životné prostredie už poukazuje na hrozbu voľne žijúcich životy, živočichov prostredníctvom polovania s cieľom získavania trofejí a tiež je tu snaha stanoviť o mnoho prísnejšie požiadavky, najmä e, čo sa týka živočichov uvedených v prílohe 1 a 2 dohovoru CITES. Tiež uznávam úlohu parlamentu v tom, aby sme vyzvali aj ostatné zmluvné strany dohovoru CITES, aby podporili tento návrh. A čo sa týka konkrétnych návrhov o jej jednotlivých druhoch, e, tu si myslím, že by sme mali vychádzať z princípu prevencie opatrnosti. Ja e, som za to, aby sme chránili e, rôzne druhy, napríklad afrického slona, afrického tigra, ďalej divé mačky a taktiež bieleho nosorožca a tak ďalej. Domnievam sa, že Európska únia by mala podporovať eh, zahrnutie eh, všetkých eh, afrických druhov šupináčov do týchto zoznamov, najmä jedného konkrétneho šupináča, ktorý je najčastejšie loveným voľne živú, žijúcim cicavcom a je tiež ohrozeným. Ďakujem pekne, pán Fronte. Grazie. Sì, siamo anche noi. Aj my sme veľmi spokojní s touto správou, ako je e, nastavená a dobrá je spolupráca medzi sieňovými spravodajcami a pánom spravodajcom. Veľmi e, dobre bolo aj stretnutie s expertami, ktoré sa konalo v Štrasburgu počas minulého plenárneho zasadnutia. Veľmi nám to pomohlo pochopiť určité technickejšie aspekty a lepšie definovať body, na ktorých treba e, trvá Táto diskusia je prepojená samozrejme e, s obchodovaním e, s voľne žijúcimi hrozenými druhmi. A teraz ochranou divých živočíchov a rastlín a súčasťou tohto sú aj teda Európska únia. Musíme pripomenúť, že z tých 80 tisíc druhov, ktoré e, sa zhodnotilo 23 tisíc, je ohrozených, e, môžu e, teda vyhnúť. Je tu veľa aspektov všeobecného charakteru, niektoré body sa už spomenuli. Ja by som chcel spomenúť silné prepojenie medzi obchodovaním a korupciou a inými druhmi nelegálneho obchodovania. A je tu aj potreba alokovať tu špecifické prostriedky za účelom boja proti tomuto druhu obchodovaniu na úrovni EU aj členských štátov. A pokiaľ ide o jednotlivé druhy, v tej poslednej časti pozmeňovacie e, návrhy e, v e, prílohách tie vzdielame aj my. Sme za e, princíp e, pre e, obozretnosti a pokiaľ ide o zmeny príloha 1 versus príloha 2, my tiež žiadame, aby sa lepšie zhodnotil tento proces a kde je to možné, aby sa tomu zabranilo, pretože predtým, než sa príjme takýto krok, je tu potrebná absolútna istota vedecká, že to nejako neohrozí dané druhy. Ďakujem. Áno. Eh, <clears throat> merci, monsieur le Ďakujem pekne, pán predseda. Toto uznesenie hovorí o veľmi zaujímavých návrhoch vzhľadom na diskusie o obchode e, s ohrozenými voľne žijúcimi e, živočichmi a rastlinami, e, pričom Európska únia poprvýkrát sa teraz zúčastní tohto stretnutia ako skutočná signatárska krajina boj proti korupcii, ktorá dosť narúša boj proti týmto praktikám, je veľmi dôležité taktiež presadovanie transparentnosti, vysledovateľnosti a taktiež osveta. To je podľa mňa v súlade s aktuálnymi výzvami v tomto kontexte v každom prípade ešte predtým, než e, sa budeme e, tešiť z prístupu Európskej únie k dohovoru CITES, musíme sa presvedčiť, či naozaj to prináša pridanú hodnotu. Európska únia e, môže prispieť k posilneniu presadovania zámerov CITES, alebo mm, to bude narúšať. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Toto uznesenie, v ktorom sa správne popisujú e, veľmi dôležité aspekty, e, nesmie brániť e, tomu, aby členské štáty sa aj sami za seba stali súčasťou procesu CITES a nie iba Európska únia ako celok. Podľa mňa je v tom istý paradox z hľadiska transparentnosti, eh, najmä v oblasti financovania boja proti konfliktu záujmov a tiež eh, v nezávislosti eh, rozhodovacieho procesu by bolo podľa mňa na mieste spomenúť aj mnoho aspektov z európskeho pohľadu. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. A teraz by sme pozvedali predstaviteľa komisie, pán Anleja. Ďakujem, pán predseda. A veľmi pekne ďakujem za prejav podpory. Viacerí e, stení poslanci sa pozitívne vedeli o našej práci. Vítame a ocenujeme záujem parlamentu o nadchádzajúcu schôdzu e, e, e stran e, konferencie. A, mm, mm, aktívnu účasť. E, vítame pripravovanú pripravené uznesenie, prepačte, e, táto schôdza bude mimoriadne dôležitá aj pre EU, e ktorá sa prvýkrát e, sa zúčastne ako signatár. Myslím si, že to vytvorí prídenú hodnotu. Ako britský úradník musím byť obozredný je to veľmi dôležité. Sme predložili e, širokú paletu veľmi vysiozných návrhov pre túto schôdzu. Odznela otázka e, ohľadom e, našej stratégie a interakcie. Pôsobíme na viacerých miestach, aby sme zabezpečili maximálnu podporu pre naše návrhy. Komisia hovorila o tom na ostatnom stretnutí Unie v Nairobi na zasadnutí G7 Mám, e, naše predstaviteľe vo viacerých krajinách predkladajú e, e, demarše príslušným ministerstvom, upozorňujú na naše návrhy a získavajú podporu. E, veľmi radi sme sa oboznámili s prvým návrhom stanoviska. E, konštatujeme, že podporuje našu snahu. Spolupracujeme s členskými štátmi, už som o tom hovoril. Nemáme žiadny e, stred s členskými štátmi, nič im neuberáme. Pripravujeme to spoločne vo výbore pre CITES a prebieha to dobre. Eh, uznesenia, ktorá eh, eh, sa predloží v pondelok na radu. Mm, budem môcť sa na to pýtať aj holandské predsedníctvo. Pýtali ste sa na veľmi dôležité otázky, záležitosť transparentnosti a fungovanie dohovoru CITES. Tu sme pripravili uznesenie na riešenie týchto otázok. Chceme, aby to bolo jednoznačnejšie mm, vypichované v činnosti E, e, CITES. Kladli ste otázky ohľadom loveckých trofejev. Trofejí. Nebudem e, spomínať jednotlivé druhy, ale vy ste niektoré z nich uviedli. Naše návrhy sa dotýkajú viaceré, viacerých druhov s tým, aby sme posilnili ich ochranu v rámci dohovoru CITES. Domnievam sa, že táto schôdza bude dôležitá. Pán komisár Vela e, sa osobne zúčastní e, e, zasadnutí COP na vysokej úrovni a to zdôrazne význam dohovoru ako aj participáciu EÚ. Chceme, aby aj do budúcnosti fungovala účinnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pripomínam, že lehota eh, na prekladanie eh, je 21. júna na obed a hlasovať o tom budeme 12. Eh, júla a mm, do plena to pôjde v septembri. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší bod programu. Výmena názorov s holandským predsedníctvom o akčnom e, pláne únie e, pre boj proti obchodovaniu s e, divoko žijúcimi druhmi. Máme tu predstaviteľa predsedníctva. Okamžite dozdávam slovo zastupcovi holandského predsedníctva, pánovi Robin Deckerovi, ktorý má na starosti environmentálnu politiku E, s tým, aby e, uviedol túto problematiku a potom začneme diskusiu spolu e, s členmi výboru. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci, členové výboru NV, pre mňa je veľkou cťou, že môžem si s vami vymeniť názory v mene holandského predsedníctva Rady Európskej únie na túto dôležitú tému. Ako dobre viete, obchodovania s e, e diko žijúcimi e, druhmi sa stalo pro, e, získovou činnosťou organizovanej trestnej e, kriminality. Častokrát sa to využíva na financovanie terorizmu a to nepriaznivo pôsobí na biodiverzitu, dlhodobo držateľný e, rozvoj a boj s chudobou. Je to e, e, problematika, ktorá dotyl, doty, dotýka e, viacerých odvetví, nepozná hranice E, využíva to e, tranzitné trhy, spotrebiteľské trhy a my v boji e, musíme zahrať dôležitú úlohu. Bohužiaľ, povedomia o tom nedostatočné, o tom hovoria viaceré zhromaždenie OSN, Samozrejme, Európsky parlament a váš výbor stále prejavuje zaujímavé túto záležitosť a e, to jasne vyplýva z váš, e, e, vášho dnešného programu a uznesenia, o ktorom ste práve diskutovali. Vážne pán predseda, vieme, že sa vo viacerých členských štátoch koná vrátanie Holandska. Naša vláda E, e, sa rozhodlo, že e, nebude vydávať povolenie na lovecké trofeje, ale vzhľadom na medzinárodný rozmer, národné konanie, na konanie národnej úrovne nestačí. Musíme zohľadovať medzinárodné súvislosti, pre nás je to prioritná záležitosť Eh, organizujeme konferenciu Konajte teraz, v eh, opačnom prípade bude neskoro. Mm, predložili sme akčný plán eh, pre boje proti nezákonnému obchodovaniu. Začali sme diskutovať o tomto pláne s komisiou. Hovoríme o viacerých aspektoch biodiverzity, ochrane druhov, spolupráci v oblasti colníctva a medzinárodného súdnictva. A sformulovali sme aj reakcie na akčný plán E, e, v mene rady. To bude obsahnuté v záveroch rady, ktoré očakávame e, sa schvália 20. júna v pondelok a to bude oficiálnym stanoviskom rady. V rámci dnešnej výmeny názorom. vám môžem prezradiť, aké máme očakávania od tejto schôdze môžem prezradiť, že rada viedri veľké znepokojenie v oblasti nezakonného obchodovania s divokožijúcimi druhmi. Očakávam, že e, e, uvítame akčný plán ako dôležitý nástroj na posilnenie snahy, pôsobenie proti e, takému obchodovaniu a očakávam, že rada požiada všetky zainteresované strany, aby sa zhostili svoje úlohy pri naplnení cieľov. Musíme zabezpečiť, aby nezákonné obchodovanie s takýmito produktmi prestalo a to si vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami, výmenu údajov a osvedčených postupov. Musíme posilniť povedomie o tejto problémy problematike, ako aj e, odbornú prípravu. Musíme e, vedieť adaptovať e, na potrebu pôsobiť proti obchodu na internete. To sú iba niektoré hľadiska, ktoré sa schvália v pondelok. Očakávam, že rada jasne dá na vedomie, že je pripravená konať a takisto aj členské štáty spolu s komisiou a Európskym parlamentom pokiaľ budeme vyžadovať e, realizáciu akčného plánu, ako e, aj účinné spoločné konania. Na tom by som chcel e, ukončiť úvodné slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz budeme o tom diskutovať. Slovo udelujem kolegovi Junianovi. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia je e, signatárom e, dohovoru CITES e, už v roku 2015 a dalo by sa očakávať, že akčný plán venovaný tejto problematike bude venovaný podpore a posilneniu medzinárodného rozmeru tohto dohovoru. Znenie, ktoré nadobudlo účinnosť už dávnejšie, je pevným základom pre ďalšie pôsobenie v tejto oblasti a akčný plán e, vymenoval 32 e, aktivity, ktoré odzrkadľujú dobré zámery, avšak tento rámec je príliš e, európsky zameraný a v súvislosti s, s dohovorom CITES je to problém. Znamená to, že to môže pôsobiť e, odročenie jednotlivých e, lehôd a budeme konať neskoro. E, musíme zohľadovať naše zámery a programy na ochranu určitých druhov, ako sú slony a isté druhy stromov. Musíme sa uvedomiť, že využívajú sa prostriedky členských štátov a Francúzsko je jedným čistých prispevovateľov. A myslím si, že pre e, pristúpenie ku dohovoru by nemalo byť e, vyhovorkou, aby sa zasahovala do zvrchovanosti členských štátov, ktoré už podpísali tento dohovor. Dobre si uvedomujem, že boj proti nezákonnému obchodovaniu s e, chránenými e, a hrozenými druhmi je naliehavá záležitosť, avšak zvrchované konanie členských štátov stále si zaslúži určité miesto vo všeobecných súvislostiach boja s nezákonným obchodovaním. Vážne kolegovia, nemôžem sa e, zdržať pokusenie ani používať češtinu. A teraz kolego má, slovo má kolega Omarží. Ďakujem. E, ale pochopil som, že mi udelujete slovo. Takže v prvom rade ďakujem e, veľmi pekne holandskému predsedníctvu za e, aktívne zapojenie do tejto problematiky a takisto očakávam, že aj slovenské predsedníctvo bude nemenej aktívne, pretože táto činnosť je mimoriadne dôležitá, aby sme zmenili mentalitu, e, názory, aby sme mohli pokračovať e, v dôležitej informačnej kampanii. Dovolím si niekoľko poznámok e, všeobecnej povahy. V roku 1992 v Rio de Janeiro sa podpísali dva protokoly. Jeden bol venovaný klimatickým zmenám a druhý ochrane biodiverzity a minimum, ktoré v tejto súvislosti sa dá povedať, že po uplynutí 24 rokov protokol venovaný biodiverzite e, veľmi zaostáva či už z hľadiska realizácie alebo konkrétnych krokov e, na ochranu biodiverzity. Ocitli sme sa e, naozaj v tragickej situácii. Čelíme už šiestej vlne e, e, e, vyhubenia jednotlivých druhov. Neviem tu uviesť konkrétne čísla, ale značné percento ohrozených biologických druhov je ohrozené v súvislosti s nezákonným obchodovaním s nimi. Ide o akčný plán e, pre boj s nezakonným obchodovaním e, s divoko žijúcimi druhmi. E, ale vyvstala otázka, čo je divoké, divoko žijúce druhy alebo obchodníci sú divokí. Totiž divoko žijúce zvieratá nezabíjajú ľudí a my ich využívame na získanie loveckých trofejí. Čiže práve ľudstvo prejavuje znaky neľudskosti. Máme pred sebou e, veľa práce a mali by sme prejaviť e, iný druh humanizmu a mali by sme chrániť e, žiť druhý. Ďakujem pekne. Ako ďalší Keith Taylor. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem za tento úvod. Dve otázky. A budem e, vám vďačný za váš názor. Prvá otázka sa týka e, pokračujúcej e, podpory únie a OSN po zavedenie Európskej únie legislatívy, ktorá e, zabranie obchodovania s druhmi, ktoré sú chránené v krajine pôvodu. To podporuje Európsky parlament e, e, v správe z roku 2016 a prednedávnom bola zverejnená správa o trestnej činnosti pri obchodovaní s divokožujúcimi žijúcimi zvieratami po celom svete. A je tu jednomyselný postoj, a chcem sa opýtať, či z akčného plánu, e, teda v súvislosti s tým, že e, tento zákon lesí sa nedostal do akčného plánu, aký máte na to názor? Druhá otázka E, sa týka obchodovania s exotickými domácimi zvieratami, e, ktoré nie sú e, na zozname CITES. Mnohé exotické druhy, s ktorými sa obchodujú v Európskej únii, s nimi sa obchoduje v rozpore s zahraničnou právnou úpravou a chýba tu náležitá harmonizácia a tým sa hrozuje zdravie ľudí, zvierat aj e, e, miestne ekosystémy. Ide o to, aby sa vytvoril nejaký pozitívny zoznam, e, kde by boli uvedené povolené druhy a to by sme mali propagovať ako E, osvedčený e, e, postup, pretože to poskytuje istotu majiteľom a regulačným orgánom a znižuje byrokratickú záťaž pre štátne orgány a podporujú preventívne opatrenie. Čo si myslíte o takejto možnosti vytvorenia pozitívneho zoznamu? Ďakujem. Ďakujem. Ako ďalší, pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem eh, holandskému predsedníctvu eh, eh, za to, že ste nás oboznámili so súčasným stavom vo vzťahu k rade. Keď som začal bojovať proti tomuto druhu trestnej činnosti pred niekoľkými rokmi, to bolo určité novum. Som predložil vlastný akčný plán som inicioval uznesenie parlamentu a musím povedať, že sme dosahli určité zlepšenia. Máme teraz veľmi dobrý akčný e, plán v Európe, e, to musím e, potvrdiť. Komisia nepochybne splnila svoje predchádzajúce prísľuby, ale teraz vieme, že všetko záleží na členských štátoch a gro e, e, kompetencie v oblasti colnice, policajných zložiek spravodlivosti spadá pod pôsobnosť členských štátov a nie Európskej únie. A práve preto e, toto je azda najdôležitejšia fáza v boji proti nezákonnému obchodovaniu s takýmito voľne žijúcimi druhmi. A pre, preto som kritický e, voči e, e, návrhov, návrhom záverov rády. Zistujem, že tu sa veľmi zdôrazňuje princíp subsidiarity, a to vo viacerých ustanoveniach. Zistujem, že členské štáty sú vyzývané, aby niečo robili, aby sú nabadané, a vyzývajú sa, aby to zvážili, prípadne naliehavo zvážili. To však nestačí. Ak vážne berieme slova e, poslancov, e, e, komisárov, ministrov, nesmieme sa obmedziť iba tým, že budeme vyzývať členské štáty, aby niečo urobili. Musíme sa dohodnúť na úrovni rade, že urobíme to a ešte niečo, že posilníme kapacitu colnej správy, policajných orgánov, spravodlivosti, že e, posilníme odborné skúsenosti v tejto oblasti. A k tomuto sa zatiaľ nedochádza. Jednoduchá vec. Europol chce e, e, zdôrazniť prioritu obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, avšak potrebuje na to mandát od členských štátov. Čiže v záveroch rády potrebujeme mať E, e, ustanovenie o zvýšení e, priority boja proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. A my sme príliš vzdialení k tomu a obávam sa výsledkov Rady pre životné prostredie. To sú totiž naši priatelia, ktorým musí na tom záležať a malo by sa to dostať aj na program Rady pre spravodlivosť a vnútro, Rady pre obchod a zahraničné záležitosti. Či holandské predsedníctvo takéto niečo plánuje, či bude lobovať za e, to, aby sa prijeli presvedčivejšie e, závery. E, rozumiem, že predbežný návrh pripravila pracovná skupina Rady v marci a že tento e, e, e, návrh sa tešil veľkej podpory, že sa teraz zmenil a návrh záverov, ktoré som videl, sú príliš e, jemne sformulované, aby naše politické vyhlasenie, my sme mohli brať e, vážne. Vyzývam holandské predsedníctvo, aby to vylepšilo, aby e, vážne sa postavilo k boju proti nezakonnému obchodovaniu s voľnežujúcimi druhmi, aby sa neobmedzilo na vyzývanie na adresu členských štátov. Lebo diplomaticky povedané to znamená, že robte, čo, čo chcete, na európskej úrovni nebudeme mať dohodu. Marko Fronte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, to, čo ste nám odprezentovali, je e, uspokojujúce. E, Vychádzate z troch pilierov, ktoré zdieľame. Prevencia, ktorá je naozaj dôležitá, lepšia implementácia a spolupráca medzi jednotlivými aktérmi, e, ktorí sú zainvolvovaní do takéhoto druhu obchodu. E, potom plány, ktoré treba zdôrazniť a posilniť, pretože zvyšujú efektivitu a vedú k výsledkom. No ale chýba tu niečo, chýba tu napríklad mechanizmus e, monitorovania e, ďalších pokrokov. Takže mali by sme to sledovať či sa veci hýbu správnym smerom. Zdá sa mi, že aktuálny akčný plán nič takéto neobsahuje. Potom je tam pár bodov, ktoré sú pre nás e, však dôležité. Predovšetkým, e, keď vidím, že je tu rada, treba povedať, že je tu rozpor medzi cieľmi a e, usmerneniami EÚ v tejto téme Vždy je tu ťažkosť, keď e, je treba ich aplikovať na úrovni členských štátov. Problém je harmonizácia, koordinácia, nejednotnosť, s ktorou sa venujú členské štáty týmto tematikám. A dôležité sú aj štruktúry. Pravdepodobne tu tiež nie je zabezpečená jednotnosť Eh, uvediem príklad Talianka, Talianska, kde existovali eh, orgány eh, CITES, ktoré sa naozaj zaoberali iba CITESom, prednedávnom boli odstránené na silný tlak vlastne lesníkov a teraz budú ich úlohy rozdelené medzi tri rôzne orgány a ako finančná polícia, karabinieri a podobne. A to určite ovplyvní e, negatívne kontroly a zlepší tú situáciu pre nelegálny obchod. Treba lepšie koordinovať aj efektivitu e, dohľadu, kontrol, e, vyšetrovanie Treba zabezpečiť, aby e, prípadné sankcie boli naozaj prísne, e, aby pôsobili odrádzajúco. A je tiež potrebné, aby sme tu mali zaangažovanosť na úrovni EÚ aj členských štátov, e, finančnú, aby sa alokovali fondy do tejto oblasti. Nie je len sekundárnej dôležitosti, je to veľmi E, významná oblasť e, a treba, aby to bolo paralelne prepojené e, aj s bojom proti kriminálnym činnostiam, obchodovaniu aj s inými látkami, s jednoducho inými oblastiami, takže treba na viacerých úrovniach viesť tento boj. A ďalší bod, čo môže Európa urobiť, Eh, nemal by bojovať len na svojom území, ale aj mimo neho. Veľa sa toho povedalo o prevencii, o probléme eh, štruktúr, eh, ktoré existujú na mieste, bytliaci. Ide tam napríklad o to, e, že e, ochrancovia e, sú ohrozovaní na živote, nie sú napríklad dobre školení, podporovaní. A teda treba prijať aj kroky mimo územia, ale aj na svojom území treba sa snažiť znižovať dopyt to je úplne nutné. A tiež treba sa e, vyhýbať e, nevedomému nedodržiavaniu. E, niektorí ľudia sa dopustia prečinou, práve preto, že nevedia, že aká je situácia v, v súvislosti s určitými druhmi, exotickými druhmi, s ktorými obchodujú, aká situácia s nimi je v ich krajine pôvodu. Budeme ďalej sledovať e, túto tému a zabezpečovať, aby tieto úpravy boli aj efektívne implementované. Ďakujem pekne, teraz si Miller. Ďakujem pekne, pán predsedajúce. Nebudem opakovať všetko, čo už povedali kolegovia. Považujem za veľmi dôležité, aby sme dnes mali e, výmenu názorov s e, predsedníctvom Radom akčného plánu. Ale dôležité je, ako to presadzuje členské štáty vo všetkých viac ako 30 bodoch členského štátu mm, e, sa pýtame na angažovanosť členských štátoch a preto e, považujem za dôležité, o tom hovoril kolega Gebranty, aby členské štáty boli pripravené či už z personálneho alebo finančného hľadiska sa tohto ujať s tým, aby aktívne riešili tento problém. Domnievam sa, že tieto prostriedky a personálne e, záležitosti sú mimoriadne dôležité e, pri e, ochrane ohrozených druhov. Pokiaľ ide o pána Taylora, domnievam sa, že treba sa pozrieť na to, a, a, a, že ochrane v tretich štátoch nelegálne sa dostáva do Európy, takýto obchod sa musí zakázať a tým e, e, e, prispieme k ochrane týchto, cenských, týchto druhov aj v tretich štátoch. Mm, dúfame, že získame na preto aj mm, USA a tým uzavrieme túto medzeru Eh, ktorá umožňuje takéto obchodovanie v Európe. Toto treba zakázať, musí sa proti tomu bojovať a to veľmi dôrazne. Thank you. And last one... Ďakujem pekne. A ako posledný je Mark Demesmaker. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa za to, že som tu nebol prítomný počas eh, celej výmeny názorov Vypočul som si určité predsavzatie, ale e, môžem povedať, že nám záleží na ambicioznom akčnom pláne e, e, pre boj proti obchodovaniu s ohrozenými zvieratami a rastlinami tým milióny eur sa dostávajú e, do rúk e, predstaviteľov organizovanej pri, e, kriminality a tým sa zhorzuje aj stabilita vo viacerých regiónoch. E, samozrejme, to hrozuje samotné e, voľne žijúce druhy. Toto všetko treba zohľadniť. Chcel by som e, vás odkázať na akčný plán e, e, e, stratégie biodiverzity a predbežné hodnotenie. E, počuli sme stiažnosti o tom, že e, chýba e, právna úprava obchodovania s takýmito druhmi. To sa považovalo za nedostatok akčného plánu. Akčný plán, ktorý bol predložený koncom februára, získal viaceré pozitívne hodnotenia ale ako vieme, všetko závisí od toho, ako sa to bude e, realizovať. E, chcem sa opýtať, ako e, členské štáty sa postavili voči akčnému plánu, ako vy hodnotíte politickú vôľu na strane členských štátov realizovať akčný plán a poskytnúť potrebné prostriedky a zdroje. A po tretie, počas ostatného E, e, e, briefingu sa spomínal zákon lesy z USA, ktorý zakazuje dovoz druhov, ktoré sú chránené v krajine pôvodu. toto tiež chyba v akčnom pláne. Aké máte pocity v tejto súvislosti a tieto otázky vyvstali v súvislosti s rokovaním rade. Neviem, či sa chce viedriť komisia, eh, nejakým spôsobom to odkomentovať. Ak áno, teraz by bol asi na to vhodný okamih. Pán Henry, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Well... Ďakujem, pán predseda. Tešíme sa na závery rady v pondelok. Podpora zo členov výboru je e, samozrejme veľmi dobrá pre nás. Treba povedať, že väčšina implementácie leží na strane členských štátov. S nimi úzko spolupracujeme, konzultujeme a je e, to výbor, ktorý sa zameriava výmenou e, informácií a najlepších postupov. A teda prezentácia, ktorú som mal pred chvíľou, tá, e, tam išlo spoločné kroky s členskými štátmi. Pokiaľ ide o túto otázku, uh, Lacey Act, pre tento uh, e, COP komisia spolupracovať s krajinami uh, mimo EÚ aj s členskými štátmi a neustále tam uh, dochádza k novým návrhom. Uh, my e, nevieme, ak, ak by ste vy mali nejaké príklady pre nás, e, aké ohrozené e, druhy sú v iných krajinách, ktoré nie sú zahrnuté do CITESu, to by bolo pre nás veľmi zaujímavé. Zatiaľ si nie sme vedomi ehm, tohto vieme, že CITES má veľké medzery, vieme, že veľa rozvíjajúcich sa krajín prináša nové návrhy, ktoré druhy by mali byť eh, zahrnuté do CITESu a jeho príloh. Eh, mnoho z týchto návrhov my v EÚ podporujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu odpoveď, závery. Eh, teraz by som vyzvala holandské predsedníctvo, aby sa vyjadrilo. Ďakujem, pán predseda. Áno, táto e, diskusia je povzbudzujúca, dokazuje všetky tri inštitúcie e, vnímajú túto tému ako veľmi naliehavú. Očakávam, že aj rada to uzavrie tak, že návrh komisie je veľmi dobrý, do, dobré riešenie pre problémy, ktoré tu vnímame. Teraz chcem sa venovať e, teraz jednotlivým otázkam, ktoré zazneli. Samozrejme, treba zabezpečiť, že sú e, tu obmedzenia pre to, čo môžem urobiť ako e, teda zástupca holandského predsedníctva Rady EU. Takže pokiaľ ide o komentáre, ktoré nie sú v akčnom pláne, tam eh, myslím, nebudem môcť zachádzať do detailu jednotlivých 32 krokov eh, v pláne. Ale čo môžem urobiť, ako som povedal úvodom, je, eh, že si myslím, že v pondelok rada vyjadrí podporu akčnému plánu a jeho prioritám. Rada pre životné prostredie toto urobí, takže tam by nemali byť odlišné posolstva. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Samozrejme ide o to, ako budeme implementovať tieto kroky aj zo strany rady. Tešíme sa na implementáciu e, týchto bodov v akčnom pláne. Samozrejme dôležité je monitorovať implementáciu, zabezpečovať, že to bude implementované a je treba, aby nás aj komisia informovala o postupe v tejto oblasti, o prijatých krokoch, o plánovaných akciách pár slov k CITESu COP17. E, pracujeme na e, príprave tohto Eh, bude to prvý krok, kde EÚ bude tiež jednou zo strán. To prináša za sebou nové príležitosti a nové výzvy. Teda úzko spolupracujeme s komisiou a budúcim slovenským predsedníctvom, aby sme zabezpečili, že budeme dobre pripravení a dobre zastúpení na COP17. Eh, bude nás samozrejme podporovať vaše uznesenie. Ešte som ho nevidel, ale eh, som presvedčený, že tu bude takáto podpora Takže a pomôže nám to e, dobre v našich rokovaniach s ostatnými partnermi, ale nie len pokiaľ ide o e, zvieratá, ale aj e, drevo chránených druhov stromov. A pokiaľ ide o boj proti korupcii a proti Eh, polovnickým trofejám eh, schránených zvierat. Dôležitý je tu aj akčný plán, eh, ktorý bojuje proti nelegálnemu obchodovaniu s produktami žijúcich zvierat. Situácia, myslím, dosť jasná, pokiaľ ide o e, závery v pondelok. České štáty vyjadrili prioritu e, tejto téme, e, podporujú Europol a jeho kroky v tejto oblasti popisujú mieru svoje ambície. To Europol potrebuje na to, aby mohol vyjadriť e, prioritu tejto téme, pretože samozrejme on svoje priority riadi podľa toho, ako nastavia svoje priority členské štáty. Takže je na e, záveroch rady, aby toto e, naozaj urobili. Ak niečo je dôležité, treba zabezpečiť, aby Europol vedel, že je to dôležité. A myslím, že tým som pokryl väčšinu otázok a ktoré môžem, e, na ktoré teda môžem zodpovedať. Tešíme sa teda na pondelňajšie závery rady, kde dúfam e, rada ukáže, e, preukáže, že kladie veľký dôraz a pripisuje veľký význam týmto otázkam a takisto sa spolieha na úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom, obzvlášť vašim výborom a ďakujem, pán predseda, ešte raz za vaše pozvanie pre mňa dnes. Ďakujem za túto diskusiu. Nemáme už e, žiaden bod na programe, do bodu rôzne. Naše ďalšie zasadnutie bude 21. júna v Bruseli. Všetkým želám pekný deň ešte.